nové stratégie v oblasti e, dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 až 2020 v mene výboru pre plnospodárstvo a rozvoj vidieka. Vítame tu komisára Andriu Kajtista a na úvod dostane slovo autor tejto otázky, pán Sikersky. E, nech sa páči na 5 minút. Komisia rozvoju, komisia Výbor pre poľnohospodárstvo a vedecký rozvoj predstavuje otázku, ktorá sa týka um, dobrého, dobrých životných podmienok zvierat na rok 2016. A teda otázka znie, že v oznámení komisie z roku 2012, a už nemáme dneska rok 2015, to sa týkalo stavu um, zvierat na roky 2012 a 2016. To bolo prijaté Európskym parlamentom a určil presnú cestu, ktorá sa má týkať politiky e, dobrých životných podmienok zvierat pre ďalšie roky. Avšak e, Európsky parlament bol spokojný s tým, že rezolúcia obsahovala viaceré aspekty rezolúcie parlamentu z roku 2002 a z roku 2010 Parlament eh, oceňuje aj doterajší postup a v žiada komisiu, aby uplatnila jednotlivé prvky e, tohto postupu, aby boli čo najskôr implementáme. Čiže otázka je, že či komisia považuje túto stratégiu na roky 2016 až 2020 za e, dostatočné na to, aby zabezpečili e, jednoznačnosť postupov, ktoré sú kľúčové preto, aby boli prijaté ďalšie politické politiky v prospech dobrých životných podmienok zvierat. A po druhé, že či komisia pripravuje ako kľúčový prvok pre dobre životné podmienky zvierat, či sa týka eh, eh, požiadavky, ktoré eh, parlament prijal v úsnesení z 12.10.2015 a to je rezolúcia číslo 2012 43. Takže tedy je to otázka takisto toto je otázka parlamentného výboru pre polnospodárstvo. A teraz by som sa chcel vrátiť e, trošku detaľnejšie k tejto otázke. V tejto otázke sa vlastne venuje aj výbor pre poľnohospodárstvo a pre rozvoj e, vidieka. Dobré životné podmienky zvierat majú mm, svoje silné miesto, ktoré sa týka silné miesto v podvedomí každého človeka. A takisto je to vlastne úloha pre Európsku úniu, aby zabezpečila dobré životné podmienky pre zvieratá a normy, ktoré sme my prijali, sú veľmi na vysokej úrovni a musíme ich dodržiavať, pretože predstavujú vysoké zvýšenie našej konkurencieschopnosti pri obchodovaní so zvieratami na svetových trhoch. A takto, toto vlastne, s tým, tomuto sa venovali doterajšie správy. Ale mali by sme ale e, žiadať alebo potvorovať to, aby naše normy, ktoré my máme v Európe, aby sa stali svetovými normami. Ale keď sa o to začneme starať, tak vtedy naražame na problémy. E, problémy kľud, Týmito otázkami sa venujeme už v rôznych oblastiach, v rôznych správach e, mnohé roky. Pracujeme tu na, množstvo na množstve dokumentov. E, sú to napríklad e, zootechnické a genealogické podmienky obchodovania s zvieratami a biologickým materiálom, ktorý, takisto materiálom, ktorý sa používa pre rozmnožovanie a preprava v Únii. Ďalej klonovanie zvierat, E, ktoré sú, ktoré sú predmetom chovu. Ďalej veterinárne produkty, ktorými sa obchoduje, takisto aj spoločné postupy, ktoré sa týkajú obchodovania s veterinárnymi liekmi a aj príslušnými podmienkami. Čiže v podstate ide o obchodovanie s týmito produktami. Mimoriadne dôležité sú takisto problémy, ktoré súvisia s vplyvom mm, dobrých životných, vplyvom životných podmienok zvierat na to, aké ma, tieto podmienky majú potom vplyv na zdravie človeka. Výsledky Vedecké výsledky však často vyvolávajú určité pochybnosti z hľadiska využívania určitých eh, produktov pre eh, zvieratá. Takže naďalej bude pre nás najväčšou úlohou zabezpečiť životné podmienky eh, zvierat. Ďakujem pekne. Teraz pán, pán komisár Andrew ty slovo. Pani predsedajúca, vážení poslanci, Dobré životné podmienky zvierat to je veľmi dôležitá téma. Myslím si, že je to téma, ktorá zaujíma milióny občanov v Európskej únii a Myslím si, že mnohým záleží na tom, aby sa dobre zaobchádzalo so zvieratami. Súčasná stratégia, ktorú prijala Európska komisia v roku 2012, tá ešte stále je vo vývoji. Preto komisia by chcela pracovať na jednotlivých e, prácach treba predovšetkým posilniť existujúce pravidla a predpisy, zlepšiť dialog s účastnenými stranami a tiež e, z, zabezpečiť, aby sa viacej šírili naše podmienky v medzinárodných kontexte. Európska únia má veľmi extenzívne predpisy pre E, dobroživotné podmienky zvierat, ktoré pokrývajú množstvo e, druhov e, zvierat, takisto mnoho mnohých aktivít, ktoré sa týkajú aj prepravy, chovu a testovania a podobne, ale takisto aj pokiaľ ide o samotné produkty zo zvierat. Takže musíme si učiť priority, ako vlastne budeme tieto existujúce pravidlá presadzovať praxi, ale na báze skúseností, ktoré máme, musí musíme e, pracovať na tom, aby sme zlepšovali súlad s legislatívou, tak Takisto musíme dokončiť aj príslušné usmernenia, ktoré sa týkajú dobrých životných podmienok pre um, ošípané. Ďalej, výsledkom takéhoto pilotného projektu, Turks bol pre dopravu, ten podporoval eh, Európsky parlament. Tento projekt eh, prebiehal od roku 2013 eh, do 2015 a ja by som chcel navrhnúť, aby revidovala Európska únia legislatívu o úradných kontrolách, ktorá za sebou nesie potenciál zlepšiť pod kritéria pre do, dobre životné podmienky zvierat, napríklad prostredníctvom vytvorenia európskych referenčných centier pre um, dobre životné podmienky zvierat. A pokiaľ ide o dialog s zúčastnenými stranami, chcel by som vidieť dialog medzi viacerými aktérmi, ktorý bude pre v zmysle zlepšenia týchto podmienok, aby sa vyvíjali ďalej. Na báze tohto výsledku potom sa budeme môcť rozhodnúť, akým spôsobom budeme štrukturovať dialog pre budúcnosť. Ďalej, pokiaľ ide o medzinárodný postup, to, že samozrejme, že záujem európskych občanov o to, ako sa zaobchádza so zvieratami, to sa nekončí našimi hranicami. E, musíme podporovať aj e, šírenie týchto noriem do zahraničia, takisto ako chceme aj podporiť kvalitu e, nášho dobytku, aby sme boli vysoko konkurencie schopní pretože sú tu veľmi vysoké tlaky, ktoré do sebou prináša globalizácia. Ja e, spoločne s kolegami, ktorí majú na starosti obchod, chceme preskúmať, ako by vlastne mohol byť, e, ako by táto legislatíva mohla byť globalizovaná. A Európa musí naozaj si zachovať svoju pozíciu svetového lídra v dobrých životných podmienkach zvierat a požadovať aj na ostatných trhoch eh, etickú produkciu. V tomto prípade by som vás chcel informovať, že komisia v roku 2016 príjme nový prieskum Eurobarometra o dobrých životných podmienkach zvierat, ktoré budú predstavovať užitočný zdroj informácií, osobitne v pri v oblasti osvety a informovania verejnosti a budeme vás informovať o ďalších krokoch eh, potom, keď eh, budeme mať výsledky tohto prieskumu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán komisár. A teraz jednotliví rečníci. Pán Des tu podľa mňa nie je. Takže poďme na zozname ďalej. Na minútu dostáva slovo pán De Castro. Presidente, komisári, onorevoli kolegi. Vážená pani predsednička, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Výbor pre polnohospodárstvo už viackrát jasne poukázal na to, že dobré životné podmienky zvierat sú pre nás dôležité a úroveň v Európe je už najvyššia možná. Ehm, súčasné programovacie obdobie končí, takže naša otázka na komisiu, ako je to s novou stratégiou pre dobré životné podmienky zvierat. Mňa by ale prvom rade zaujímalo, ktoré kroky súčasnej stratégie ešte neboli realizované a či je ešte čo dobiehať, aby súčasná stratégia bola implementovaná v plnom rozsahu. Pre našich producentov požadujeme čoraz prísnejšie pravidlá, ale kladieme si otázku vzájomnosti. Naše systémy produkcie tým spôsobom vystavujeme riziku a niektoré produkcie možno sa odsťahujú z Európy do krajín, kde ochrana zvierat nie je braná až tak vážne. Ďakujem. A teraz pán Nikolson na minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pokiaľ ide o európsku politiku, ja si myslím, že dobré životné podmienky zvierat by sa mali riadiť vedou a reálnym životom. E, nemalo by sa e, to e, riadiť nejakým verejným, nejakou verejnou mienkou, hoci možno úmysly sú dobré aby naozaj zvieratá mali čo najlepšie životné podmienky. Na to je potrebné mať rozumnú stratégiu a táto sa nesmie stať príliš byrokratickou, príliš veľkou zaťažou pre producentov. Je potrebné si uvedomovať aj eh, nejaké dopady, ktoré eh, budú mať negatívny vplyv na životné podmienky zvierat. Eh, napríklad eh, potraviny obsahujúce lieky môžu vplývať na produkciu určitých napríklad živočišných druhov, týka sa to napríklad ošípaných určitých druhov chorôb a tak ďalej. Čiže je potrebné uznať aj takéto negatívne dopady. Producenti v Spojenom kráľovstve boli v popredí, pokiaľ ide o uplatnenie tejto legislatívy. V iných krajinách to tak e, nebolo čo e, samozrejme e, zanižilo konkurenceschopnosť našich producentov. Áno, samozrejme, že štandardy životných podmienok zvierat musia byť chránené, ale nemôžeme si dovoliť situáciu, kde dovozcovia z tretich krajín majú konkurenčnú výhodu v porovnaní s našou vlastnou produkciou riadiacou sa našimi e, pravidlami životných podmienok e, zvierat. E, ja uznávam, že sú tu určité predpisy, ktoré vyvolávajú veľký tlak na našich producentov, zvyšuje to, zvyšuje to ich náklady a tak ďalej. Čiže toto je komplexná situácia, ktorú je potrebné zohľadniť. Ďakujem pekne. A teraz nasleduje pán Federli. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som povedal, že sa veľmi teším, že sa tento návrh dostal až tak ďaleko. Ehm, niektorí zrejme spoznajú e, v tých slovách vyjadrenia z výboru v Agri. To sú veci, ktoré my naozaj v Polnospadskom výbore veľmi úzko sledujeme. Takže eh, boli by sme radi, keby eh, na túto otázku na uzbudenie nadviazala potom aj rozpráva a uznesenie. My vítame, eh, pán komisár, vašu zanietenosť a vaš, vítame teda vaše aktivity v tejto oblasti. Je tu teda viacero krokov, ktoré je potrebné urobiť. Poprvé, musíme vyhodnotiť komplexne predchádzajúcu stratégiu. Potom by sme mali spustiť konzultácie a pripraviť budúcu stratégiu. Ako povedal pán Nicholson, naozaj potrebný jednotný balík, naozaj vyvážený. A podľa môjho názoru je veľmi dôležité, aby táto práca aby sa to celé spustilo v spolupráci eh, s európskymi pohospodármi. Nie sme to ísť proti ním, musí to byť naopak spolupráci s nimi. Táto stratégia ponúka širšiu perspektívu, je tam viacero nástrojov, ktoré je možné využiť. A cieľom je naozaj harmonizovaná legislatíva dobrých životných podmienok pre zvieratá polnohospodársky trh by mal byť harmonizovaný, ale národné pravidlá často sa líšia. Veď sa pozrite na ten počet e, rôznych smerníc, ktoré máme a na to, ako sa inak implementujú v členských krajinách. Napríklad v Švedsku máme smernicu o ošípaných 2003 až 2013, to je to obdobie, ale keď sa pozriete na Polnospodárskú univerzitu, na výsledky jej prieskumu, iba 8 28 e, krajín e, zatiaľ e, tento dokument implementovalo. Legislatíva v tejto oblasti by sa mala popasovať aj s antibiotikami, s tým, ako sa využívajú v živočišnej výrobe využívanie antibiotík a interakcia s e, využívaním u ľudí. Toto sú veci, ktoré je potrebné prepojiť, pretože máme naozaj e, každá krajina vlastný legislatívny e, systém a potrebujeme lepšie fungujúci jednotný trh. Ďakujem. Ďakujem. A teraz na minútu a pol pani Hazekamp, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Bolesť, ktorú tam spôsobujeme, je naozaj obrovská a v novej stratégii by sa Európa e, mala postarať o to, aby sa s tým skoncovalo. V Lisabonskej zmluve je článok, kde sa hovorí o tom, že e, zvieratá e, sú e, bytosti s vedomím, ktoré je potrebné rešpektovať. Dôležité je, aby komisia v oblasti dobrý životný podmienok zvierat naozaj urobila, čo je potrebné, aby zvieratá neboli ponechané svojmu osudu. Je dôležité, aby sa na napríklad e, zakázal, e, zakázala korida e, a takéto podobné praktiky. Keď sa pozriete na transport zvierat na našich uliciach, ako to prebieha a potom potom e, napríklad produkcia e, produktu ako napríklad e, foie gras, v akých podmienkach sa toto deje. Komisia pozná, aká je hrozivá situácia a myslím, že potrebujeme ďalší eurobarometer prieskum pre novú stratégiu pre dobré životné podmienky zvierat. Ale povedali ste, že takúto stratégiu neplánujete. A toto dúfam nie je pravda. Ja dúfam, že komisia ukáže, že e, rešpektuje väčšinu spoločnosti a v tejto inštitúcii, e, ktorá vyzýva k ochrane zvierat. A myslím, že musíme skoncovať s dotáciami v oblasti polnohospodárstva. Ďakujem. Práve vstúpil do sály pán Des a rovno mu dávam slovo na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, drahé kolegyne, kolegovia. Prepačte, Všimol som si, ako je to s lednými hranicami. Dnes totiž naša hranica medzi Nemeckom a Francúzskom bola zatvorená. Stalo som tam dve hodiny. V mene EPP chcem uvítať to, že, víta, že teda vyzývame komisiu, aby predložila stratégiu na ochranu zvierat na obdobie 2016-2020 my e, všetci ako polnospodári veľmi dobre vieme, že dobré životné podmienky zvierat e, sú najvyššou prioritou a že len zdravé zvieratá, len zvieratá, ktoré sa chovajú v dobrých podmienkach, že len tieto sa oplatia a nechceme, aby sa darilo dobre len spoločenským zvieratám, ale aj e, tým polnohospodárským. A v eh, tých dobrých životných podmienkach treba zohľadniť aj tie domáce eh, zvieratá. Eh, keď ale chceme naozaj situáciu zlepšiť, nemôžeme preháňať. Ak naozaj hrozí, že sa produkcia odsťahuje z Európy do iných častí sveta, tak o akú ochranu zvierat ide? Do roku 2008 produkcia mesa v Európe vzrastla iba o 8 v Ázii vedeckej oblasti to bolo 385 e, v rovnakom období. Čiže ak naozaj zaťažíme našich pohospodárov neprimerane, e, tak to nepomôže e, ochrane zvierat rozhodne nie. Takže poprosím, aby sme to robili primerane. Takže áno, na jednej strane dobré životné podmienky zvierat, ale prosím tak, aby tá produkcia u nás zostala zachovaná a aby neboli ohrozené hlavne tie menšie podniky. Prísnejšie predpisy vedú k tomu, že hlavne malí polnohospodári, e, malé firmy zatvárajú. Uvedol by som príklad e, napríklad e, alpské regióny, prísnejšie predpisy týkajúce sa dobytku, naozaj ohrozujú existenciu mnohých malých podnikov. Takže poprosím naozaj o primeranosť. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a teraz na minútu a pol dostáva slovo pán Taylor. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Toto uznesenie interskupiny pre dobré životné podmienky zvierat je naozaj dobre načasované. Moja skupina o plnej miere podporuje. Vítame hlavne ten zoznam toho, čo bolo splnené z existujúcej stratégie iba 9 z 19 aktivít, ktoré sme vyzývali, zatiaľ bolo implementovaných zo strany komisie. A preto akákoľvek nová stratégia musí naozaj naliehavo vyzvať ku komplexnému a jasnému prístupu k dobrým životným podmienkam zvierat, teda aby sme mali naozaj taký rámcový zákon, ktorý povedie k zlepšeniu životných podmienok zvierat. Ehm, naozaj sa obávame, že keď niektorí hovoria o zjednodušovaní pravidel, že pôjde o také rozriedenie a to nechcem, my potrebujeme lepšiu implementáciu. Je tu naozaj mnoho prvkov v navrhovanom uznesení, naozaj by som mohol hovoriť veľmi dlho, ale čas mi to neumožňuje. Preto by som raz, rád zdôraznil e, potrebu zakázať e, zlý prístup k zvieratám, utrpenie e, zvierat. Týka sa to teda živočišnej e, výroby naozaj naprieč. E, prosím, pozrieme sa na e, situáciu, ako sa implementujú existujúce pravidlá. Ide o otázky, ktoré mojich voličov naozaj veľmi trapia. Vidím to z ich e-mailov občania, naozaj im záleží na zvieratách a, a očakávajú, že náš parlament zvieratá chrániť bude. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Eňu na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. Už keď hovoríme o životných podmienkach zvierat v Európe, tak je tu naozaj taký stred kultúr, akoby, pretože v krajinách Stredomoria ešte stále majú pocit, že korida eh, je eh, v poriadku. Áno, mohli by ste povedať, eh, áno, v Ríme sa správajú ako Rímania, ale bohužiaľ spôsobovská politika spôsobuje to, že britskí daňoví poplatníci subvenujú, subvencujú takéto aktivity e, vzhľadom na e, teda spoločnú plánsku politiku. E, v legislatíve, k, e, o ktorej hovoríme. E, zatiaľ nemáme žiadne konkrétne návrhy, ktoré by hovorili o tom, že peniaze poplatníkov z Británie sa nesmú použiť na účel A. Mm, to neočakávam, ale chcem vás varovať, že sa v našej krajine blíži referendum o členstve v EÚ a že e, naozaj toto je jedna z tém, ktorá Britov zaujíma. Teda naozaj ich neteší, že sa ich peniaze používajú na na takéto účely. A teraz eh, k inej eh, téme. k tulavým eh, psom, ktoré sa odchytávajú a mňa by zaujímalo, čo sa potom deje s nimi, kam ich dajú, keď ich zabijú, pochovajú ich, sú tu nejaké pravidlá, alebo ich spalujú. No to by mohlo znepokojiť klimatických Strachopodov, ktorí eh, sa budú eh, strachovať eh, o zvýšenie emisí CO2. Toto je skrátka vec, ktorú je potrebné zohľadniť potom choroby, ktoré sú prenosné zo psov na zvieratá. To sa môže potom preniesť z psov na iné zvieratá alebo na ľudia, to sa môže preniesť z jednej krajiny do druhej. Takže to všetko veci, ktoré je potrebné zohľadniť. Ďakujem pekne. A teraz pani Bilde, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička stratégia na 2012-2015 eh, pomaly eh, vyprší, tak sa teším, že tu máme túto tému a ja dúfam, že pripravíme novú stratégiu na rok 2006-2020. Článok 13 zmluvy o fungovaní EÚ hovorí o tom, že Európska únia a členské štáty zohľadňujú potreby dobrých životných podmienok a zvierat. Je potrebné preto ich viac chrániť a je potrebné naše stratégie naozaj e, vycibriť. Eh, pokiaľ ide o intenzívnu produkciu napríklad vo Francúzsku a eh, v iných krajinách hrozba eh, TTIP naozaj ohrozuje nielen život podmienky zvierat, ale aj ľudské zdravie. Napríklad v Alsasku máme príklady takéhoto intenzívneho chovu. Ďalšia dôležitá vec experimenty na zvieratách, um, požiadavky verejnej mienky zatiaľ komisia v plnej miere nezohľadnila. Uh, je potrebné uh, samozrejme uh, podložiť uh, naše uh, kroky uh, Ehm, vedeckými, vedeckými e, dôkazmi, ale e, testovanie na zviatiach nie je, e, nie je dobré riešenie, je potrebné ho nahradiť. A potom zvieratá, ktoré pred porážkou nie sú uspané, toto je tiež ďalšie ktoré je potrebné riešiť. Je potrebné uvádzať na etiketách, ako boli zvieratá porazené. A tiež je potrebné požadovať pred zabitím zvierat, e, umrtvenie a e, týka sa to aj e, rituálnych zabití, rituálnych porážok. Je tiež potrebné bojovať proti obchodovaniu s rôznymi živočišnými druhmi a s produktami typu slonovina. Naozaj je potrebné zaviesť také tresty, ktoré budú odradzať od takýchto aktivít. A je dôležité, aby členské štáty nasledovali osvedčené postupy, aj pokiaľ ide o túlave psy a mačky. Ďakujem pekne. No, ďakujem pekne. Teraz na dve minúty dostáva slovo pani Kostinger, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Dovolte mi, aby som aj ja túto rozpravu vyslovene podporila. Ide teda o stratégiu v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roku 2020. Ja rovnako ako predrečníci považujem za dôležité to, aby e, hranice v prípade ochrany zvierat neplatili, že by naozaj harmonizovaný postup e, v EÚ pre dobro zvierat, ale aj na e, ochranu našich producentov v Rakúsku. Máme naozaj príkladné štandardy v v európskom priemere, e, pokiaľ ide o chovanie, e, či už nosníc, e, týkajúce sa klietkového chovu, ďalej pokiaľ ide o dopravu, prepravu zvierat a tak ďalej. U nás sú veľmi prísne kontroly, ale v EÚ sú aj krajiny, ktoré neplnia predpisy v plnej miere, pokiaľ ide o nosnice, pokiaľ ide o prepravu zvierat a tak e, ďalej. E, toto spôsobuje pre nás konkurenčnú nevýhodu. Takže ja sa pridám k tým, ktorí už poukázali na to, že ochrane zvierat neprispejeme, ak znemožníme živočišnú produkciu v Európe. A to platí aj pre tretie krajiny keď napríklad v oblasti obchodnej politiky nebudeme zohľadňovať e, tie štandardy, e, za akých sa budú dovážať do EÚ živočišné produkty, e, tam sú často menšie štandardy a tak ďalej a tieto produkty sa potom dovážajú lacnejšie k nám, e, tak e, je to naozaj e, hlúposť. Takže dovolte mi, aby som vyzvala všetkých, ktorí si želajú väčšiu ochranu zvierat. Prosím, neostaňme pri čistom akcionizme. Informujte prosím aj spotrebiteľov o tom, že sú s tým spojené vyššie náklady produkcie. A ja dúfam, že podporíte e, povinné označovanie potravín, pretože toto je vec, ktorú, myslím, dlžíme našim spotrebiteľom. Ďakujem. Pán Kofod na minútu. Ďakujem. Vážený pán komisár, Veľmi radi a často hovoríme o ochrane zvierat v EÚ, ale robíme v tomto smere dosť málo. Máme pritom isté povinnosti. Musíme sa postarať o to, aby naše zvieratá e, žili bezbolestne a v bezpečnosti. Naša stratégia pre e, dobré životné podmienky zvierat e, je iba snahou na papieri. Vidíme denodenne, že sa tie pravidla porušujú. Napríklad v Dánsku až 99 ošípaných sa musí podrobovať odrezaniu chvosta. Mm, mali by sme zakrotiť aj proti takýmto krajinám, eh, ktoré systematicky porušujú pravidlá ochrany práv zvierat. Chcem sa opýtať, eh, kedy eh, sa konečne začne uplatňovať praxi to pravidlo maximálne 8 hodín transportu zvierat. Och, stratégia ochrany zvierat musí obsahovať všetky tieto konkrétne ciele. Ďakujeme pekne. Teraz eh, pán Dvojčichovský na minútu a pol. Thank you, Madam President. Eh, eh, today... Ďakujem pekne. Keď sme dnes hlasovali o priebehu programu, jeden z kolegov sa vyjadril, že tu máme problém s terorizmom v Európe, nie je vhodný čas schváľovať uznesenia o stratégii kvality života zvierat, boj proti terorizmu e, versus e, ochrany práv zvierat. Toto nie je správna alternatíva, toto rozhodne nie je. Dobré životné podmienky zvierat sú súčasťou európskych hodnôt nášho dedictva. Môžeme byť hrdí na to, že máme jednu z najvyšších, ba možno úplne najvyššiu úroveň kvality života zvierat e, vo svete. Väčšina občanov EÚ chce naďalej v tomto procese pokračovať, aby sa čiže viac zlepšovali podmienky života zvierat. Väčšina občanov EÚ chápe význam dobrých životných podmienok zvierat a ochrany zvierat e, um, pre ľudstvo v 21. storočí. Nedostatok novej stratégie e, na ochranu práv zvierat na roky 2016 až 2020 sa vníma ako veľmi zlý signál, že teda nemáme takúto stratégiu. Bola by škoda, keby Európska únia sa nesnažila naďalej zlepšovať štandardy práv zvierat. Bol by to veľmi zlý signál um, verejnosti. A práve preto Chceme vyzvať Európsku úniu, aby nadalej pokročilo vo svojej politike ochrany zvierat a aby vypracovala novú stratégiu dobrých životných e, podmienok zvierat. Mahatma Gandhi sa vyjadril, že veľkosť národa a morálneho pokroku národa sa posudzuje podľa toho, ako sa narába so zvieratami. E, prijatie takejto novej stratégie by bolo jasným dôkazom toho, že dosahujeme morálny pokrok v Európskej únii v tomto smere. Ďakujeme pekne. Teraz na minútu a pol pán Jakovčič. Ďakujem, pani predsednička. Keď sme hovorili o politike mm, dobrých životných podmienok zvierat, musíme si uvedomiť, že zvieratá cítia bolesť a majú rovnaké pocity ako aj ľudia. A z toho vychádzame v tejto diskusii. Iba ak to pochopíme, uvedomíme si, čo týmto zvieratám robíme, keď ich chováme, keď ich žiaľ klonujeme, keď ich prevážame v nesprávnych podmienkach. A potom si budeme musieť uvedomiť a prediskutovať všetky problémy, ktoré súvisia s ich prevozom a sklonovaním. Rozhodne potrebujeme novú stratégiu, ale táto nová stratégia by mala zohľadniť to, ako pristupujeme k divoko žijúcim zvieratám, napríklad ich využívanie eh, v cirkusoch alebo nezákonný obchod s týmito zvieratami. Okrem toho, táto stratégia by mala tiež eh, zohľadniť aj to, že domáce zvieratá, ako napríklad eh, psy a mačky, mm, sú často predmetom zlého zaobchádzania a aj tu by sa mali uplatniť snahy o zlepšenie životných podmienok týchto zvierat. Aktuálne platná stratégia a jej platnosť už vyprčí koncom, do, koncom tohto roka, teda rozhodne budeme potrebovať novú stratégiu na pokrytie obdobia do roku 2020 a čakáme na ňu. E, ďalej nasleduje pán Ek. Ďakujem, pani predsednička, vážený pán komisár. Európska únia sa v Lisabonskej zmluve zaviazala, že sa bude venovať e, dobrým životným podmienkom zvierat e, do budúcna, ale zvieratá veľmi trpia v masových chovoch pri prepravách na dlhé trasy a taktiež e, na bytunkoch. Stá tisíce zvierat mm, sú každoročne v Európe zabijených bezdôvodne, taktiež pravidla, ktoré sú stanovené, nie sú potom dostatočne kontrolované a v prípade porušenia sa nestanovujú dostatočné postihy. Neexistuje jednotný predpis e, pre masovo chované králiky. Chcem sa opýtať, kde je presne prejav ochoty niečo na tejto situácii zmeniť. Stratégia na ochranu zvierat, ktorá vyprší tento rok, e, bola absolútne nedostatočne plnená v praxi. E, viac ako polovica tam uvedených bodov ešte stále je otvorená. Musíme napríklad prejsť e, od systému klietok e, k novým systémom. Taktiež musíme bojovať e, proti masovým chovom v prípade pokusov na, zvierat, na zvieratách. Musíme jasne stanoviť záväzné pravidlá a normy. Naše um, obchodné dohody by mali tiež obsahovať aspekty um, pre zvierat. Chcem vyzvať komisiu, aby sa snažila presadiť ambicióznu stratégiu práv zvierat. Nič menej totiž nebude dostatočné a občan bude sklamaný. Ja môžem v mene zvierat e, povedať, e, že túto bolesť už neunesiem. Obraciam sa na vás. E, nepozerajte sa len na pracovné stoly. Pri tom, ako píšete pravidlá, pozrite sa na prax a príjmete konečne aj konkrétne kroky. Toto totiž občan očakáva. Pán Ek, ste ochotní prijať otázku od pána Desa vo forme modrej karty? Nech sa páči, pán Des, máte pol minúty. Vážený pán Ek, chcem sa vás opýtať, eh, keď eh, boli pri moci vaši bývalí kolegovia v Nemecku, eh, vznikli práve tie najväčšie prevádzky masového chovu. Na západe sa šírili skôr Malochovi a pritom na východe, kde vládli tí vaši, ľavica, sa šírili práve tieto veľkochovy e, zvierat a dobytka. Ako sa k tomu staviate? E, odpoveď, kapitál sa vždy posúva tam, kde sú najjednoduchšie možnosti šírenia a rozmnožovania. E, vo východnom Nemecku takáto možnosť bola, len si však spomente, odkiaľ títo investori prišli, z Holandska napríklad mnohí aj toto si teda treba uvedomiť, nejako to nesúvisí s e, mojou politickou stranou. V každom prípade e, my tu dnes hovoríme o stratégii e, ochrany práv zvierat predovšetkým. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo pán Durand. Ďakujem, pani predsednička. Vážený pán komisár, stratégia na roky 2012 až 2015 sa um, tento rok skončí. Výsledky nie sú uh, veľmi slávne. Vaša komisia nenavrhuje na roky 2016 až 2020 novú stratégiu, ktorá bude ambicioznejšia ani čo sa týka prieskumu, je nepochopiteľné, prečo teraz v čase, keď sa rokuje o transatlantickej obchodnej dohode, a keď sa hovorí o um, hromadných chovoch, e, ktoré sa uplatňujú na opačnej strane Atlantiku, že sa nevenujeme tejto zásadnej otázke. E, takýto e, koncentračný priestor, v ktorom sa ocitajú tieto zvieratá, žijú v Um, nepriateľných podmienkach, teda by sme nemali uh, akceptovať v Európe. A tieto um, praktiky uh, sa dovážajú, tieto zvieratá sa dovážajú uh, a mali by sme ich jednoznačne zamietnúť takéto praktiky z tretich krajín. Ak sme k sebe otvorení, musíme si uvedomiť, je práva chceme chrániť, či nadnárodných a potravinárskych um, spoločností alebo občanov a zvierat. Ďakujeme pekne, pán Zulo. Ďakujem, pani predsednička. Zmluva o fungovaní EÚ, konkrétne článok 13, už sa to tu napokon spomenulo, uh, uvádza, že dobré životné podmienky zvierat by sa mali uplatňovať v plnej miere, rovnako v prístupe uh, k ľuďom a pritom je tu dosť uh, veľká miera pokritectva je tu mnoho pripustených výnimiek. Keď sa pozeráme na vedecký výskum, kde milióny zvierat sa podrobujú zbytočným vedeckým pokusom, alebo keď sa pozeráme na rôzne kultúrne prístupy k zvieratám, ako napríklad, ako sa využívajú v cirkusoch, len si predstavte to utrpenie, ktorému sú vystavené tieto zvieratá a aký neprirodzený život e, sú nútené viesť. Je to pokritectvo aj z náboženských dôvodov. Existujú rôzne formy porážky, pri ktorých e, pripúšťame e, neuveriteľnú vysokú mieru utrpenia, ktorá je úplne hrozná. Ja očakávam, pán komisár, že v novej stratégii bude centrom našej pozornosti predovšetkým úroveň e, životných podmienok zvierat. Ďakujeme pekne, pán Boda. Vážená pani predsednička, dámy a páni zdravie všetkých e, nás do veľkej miery závisí od e, zdravia zvierat, ktoré konzumujeme. Toto je úzko prepojené s dobrými životnými podmienkami zvierat a to e, sa súvisí s tým, ako sa tieto zvieratá chovajú a čím sa krmia. Chceme oceniť úsilie komisie v tomto smere v posledných rokoch, mm, keďže sa opäť zdôrazňuje, aby sa toto úsilie zintenzívnilo. Komisia musí zaistiť neustále výmenu informácií e, s ohľadom na e, potreby e, spotrebiteľov aj chovateľov. Je potrebná rovnováha medzi, za, medzi zaujímami oboch týchto strán, tak aby obe strany mali záruku, že ich práva budú dodržané. A tiež chcem oceniť, že komisia sa a bude zaoberať nielen s jednodušovaním legislatívy EÚ v tejto oblasti, ale musí sa postarať aj o to, aby sa pozorne e, sledovalo dodržiavanie týchto pravidel v členských štátoch, e, pretože tu žiaľ sú tu veľmi vážne nedostatky v súčasnosti. Existujú e, veľké prejavy nerovnováhy v potravinovom reťazci a to je veľmi výrazne na úkor chovateľov, ktorí sú takto znevýhodňovaní. Chovatelia sa musia podrobovať rôznym zložitým podmienkám, Nemali by sme e, teda tieto podmienky ešte viac komplikovať. E, mali by sme sa snažiť e, práve naopak o to, aby chovatelia, ktorí prejavili zodpovednosť, mali istú mieru stability a predvídateľnosti svojich investícií, aby mohli čeliť konkurentom z iných krajín sveta. Musíme im umožniť využívať tie možnosti, ktoré im ponúka napríklad Európsky fond rozvoja vidieka, alebo e, aby mohli využívať možnosti investície do inovatívnych moderných e, technológií, tak aby e, spotrebiteľ mohol konzumovať kvalitné meso a pani Mici. Ďakujem zvieratá sú citlivé tvory a tak ako my, aj oni cítia bolesť a a trpia. Nechápem, ako je možné nechať trpieť takéto bezmocné tvory. Žiaľ, mnohí ľudia sa domnievajú, že zvieratá sú tu na to, aby sme sa obohatili, aby sme z nich čerpali potravu, aby sme ich využívali na vedecké účely, či dokonca na polovačky, Zvieratá by sa nemali zneužívať, mali by sme k ním pristupovať e, s dôstojnosťou. Nemajú ani hlas, nedokážu ani voliť vo voľbách, aby prejavili nespokojnosť. Teda je našou povinnosťou e, um, hovoriť za nich a brániť ich práva, e, keďže aktuálne platná stratégia už um, vyprší koncom tohto roka. Chcem vyzvať komisiu, aby e, naliehavo prepracovala nový návrh, aby obsahoval tie prvky, ktoré v doterajšej stratégii neboli zahrnuté. Dokážme tým, že sme naozaj e, schopní brániť tieto tvory, ktoré naozaj našu ochranu potrebujú. Nedokážu sa totiž brániť samé. Pani Gerlinge, ďakujem, pani predsednička. Koordinácia pravidiel a ich plnenie je eh, kľúčové eh, na zlepšenie životných podmienok zvierat. Eh, vieme, aké dôležité je zdravie dobytka zvierat pre úspešnosť európskych chovateľov. V tomto smere je dôležité, aby sme nadalej podporovali európsky sektor produkcie mesa. Nemali by sme umožňovať presun tohto chovu do iných krajín a tým by sme znevýhodili našich chovateľov. Myslím, že to neznamená, že by sa nemali uplatňovať kontroly. E, za zaobchádzanie zvieratami, e, to je niečo, čo by sme mali e, zabrániť. Taktiež by sa mala zlepšiť starostlivosť o zvieratá, ako aj lepšie dodržiavať pravidlá prevozu zvierat pri všetkých dodržiavaniach a pravidel jednotného trhu Mnoho z toho sa však môže dodržať a stanoviť už na úrovni jednotlivých členských štátov. My v Európskej únii celkovo máme najvyššie štandardy ochrany a práv zvierat. Musíme sa jednoducho postarať o to, aby sa tieto aktuálne platné pravidla na nože dodržiavali v praxi. Teraz nasleduje pán Terry Cabras. Ďakujem pekne Pani predsedajúca, nová stratégia pre dobre životné bienky zvierat by mala naozaj obsahovať e, základnú myšlienku, ktorá je za ochranou a dobrými životnými podmienkami zvierat. A touto myšlienkou základnou je filozofický a etický princíp, ktorý zvyčajne nespomíname, a to konkrétne, že musíme chrániť zvieratá, pretože majú svoje práva Isté. Podľa toho korelačného vzťahu medzi právami a povinnosťami, to, že máme pocit, že musíme chrániť zvieratá, znamená, že uznávame im právo, aby že musia byť chránené. A toto by malo byť explicitne uvedené aj v našom dokumente, keďže toto je základ, na ktorom vlastne budujeme našu stratégiu ochrany a dobrých životných podmienok. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem teraz na dve minúty, pán Šrajer Pierrik. Pani predsedajúca, ďakujem pekne. Hovoríme o pokračovaní stratégie dobrých životných podmienok zvierat. Ja som vlastne proti tomu a dôvodom je, že smernice a predpisy musia byť veľmi dobre implementované a tie nástroje, ktoré už v dispozícii máme, treba dodržiavať. Mnohí e, Ministri takisto povedali, že je treba urobiť a treba si pred, urobiť e, nové predpisy a polnohospodári boli proti tomu a výsledok všetkého je len zvýšenie cen, cien polnohospodárských produktov, čo spotrebitelia nie sú ochotní platiť. E, preto pokračovanie tejto politiky predstavuje e, prísnejšie podmienky pre farmárov. A ja s tým nemôžem súhlasím. Tu hovoríme o dobrých životných podmienkach zvierat rád, ale mali by sme hovoriť aj o, o dobrých životných podmienkach ľudí. Nechávame vonku utečencov v chlade, a zatiaľ čo zvieratá majú vyhrievané stajne a podobne. A teraz sa už hovorí, že sa ten limit má znižovať na 7 hodín a e, nemáme ubytovanie pre utečencov, ktorí musia byť vonku, zatiaľ čo zvieratá musia mať všetko komfort, svetlo, kúrenie a tak ďalej. Nemali by sme e, vetranie, nemali by sme sa snažiť tu v tejto snemovni, aby sme sa vrátili k téme dňa, teda pomôcť ľuďom a naozaj hľadať riešenia skutočných kríz, ktoré sú v Európe teda vyriešiť otázku azylu a boja proti terorizmu, boj proti ISISu, čiže e, dôležité je teda zabezpečiť dobre životné podmienok ľudí. Akceptujete modrú kartu, sú tu dve požiadavky, ale jeden z kolegov už mal modrú kartu, môžete, akceptujete modrú kartu? Má otázku, má pán Jar, máte 30 sekúnd na otázku pani predsedajúca. Myslím si, že naša kolegyňa popísala eh, eh, situáciu zo svojho pohľadu. Nuž a ja sa venovala otázke ochrany e, domácich zvierat, e, tak, pretože často sa stáva, že napríklad e, zvieratá trpia aj v samotných e, domácnostiach. E, To by takisto mohlo byť aj dobrá téma napríklad pre Európsky parlament. Een uh, totaal bekend punt. Dit hebben we vaak in Nederland in het parlement al. Nuž, um, toto je dôležitý bod. E, často aj o tomto hovoríme aj u nás v Holandsku. No, myslím si, že všetky e, zvieratá a živočichy by mali byť započítané do stratégie pre dobre životné podmienky zvierat. E, teraz e, máme jednominútové vystúpenia. Pani Aguilera, ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán komisár. Ja by som chcela vyjadriť, že tu vytvárame stratégiu pre dobre životné podmienky zvierat a to je vlastne už druhá takáto stratégia. A cieľom tejto stratégie bolo, ale bola jedna vec, ale ja by som chcela vedieť, že aké boli výsledky tej prvej stratégie a keď výsledky neboli uspokojivé, treba nájsť nejaký komplexnejší prístup k problému. Možno by sme mali pristúpiť k určitej komplexnejšej harmonizácii. Možno by toho by, by mohol byť dobrý výsledok tejto druhej stratégie. Čiže ja by som chcela vedieť, čo sa dosiahlo v rámci tej prvej stratégie, takže budeme sa tešiť na výsledky tejto druhej stratégie a mňa by tiež zaujímalo aj aké budú výsledky eurobarometra, o ktorom ste hovorili, že čo vlastne si o tom e, myslia európsky občania a či sú ochotní zaplatiť viac e, za lepšie životné podmienky zvierat. A takisto by som chcela povedať, že po vyhodnotení toho, čo sa dosiahlo, potom by sme mali možnosť vážiť, že či naša legislatíva e, sa implementuje jednotne a musíme takisto brať do úvahy aj naše dohody s tretími krajinami a možno by sme mali byť aj náročnejší voči ním taktiež. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Kužmiuk. Ďakujem pekne pani predsedajúca, pán komisár. Na začiatku by som chcela pripomenúť, že od roku 2009 až 2012, pokiaľ ide o stratégie dobrých životných podmienok zvierat, to bolo teda to splnené táto stratégia. No až v tomto dôsledku by komisia mala navrhnúť nové aktuálne komplexné normy v súlade s článkom 13 zmluvy o fungovaní EÚ, pretože to by zabezpečilo rovnaké um, podmienky pri produkcii a tým by mali i lepš- rovnaké podmienky na vnútornom polnospodárskom trhu. Komisia takisto počas e, rokovaní o obchode s tretimi krajinami má e, od nich požadovať, aby takisto dodržiavali európske normy e, dobrých životných podmienok zvierat, pokiaľ sú tieto zvieratá určené na obchod z, do EÚ. Bez toho by by bez takýchto požiadaviek e, však bude stále produkcia v Európskej únii viac ohrozovaná e, tretimi krajinami. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Telej. Pani predsednička, pán komisár, kolegyne, kolegové, ja sa teším, že máme na programe túto otázku. Je dôležité, aby o tom parlament mohol debatovať predtým, než komisia spustí svoju prácu. Životné podmienky zvierat sú pre Európanov dôležité. Naši občania eh, naozaj chcú spotrebovať eh, zodpovedným spôsobom a k tomu patrí aj eh, povedomie o pôvode zvierat, ktoré končia na našich tanieroch. Preto je potrebné uvítať úsilie, ktoré sa v rôznych odvetviach robia. Samozrejme, že chovatelia sú kľúčoví, snažia sa o kvalitnú produkciu. Európska komisia bude pracovať na novej stratégii. Je dôležité, aby táto bola pragmatická a objektívna, aby sa tam všetci aktéri naozaj zohľadnili, profesionáli aj spotrebitelia. Nemôžeme ukazovať rukom na e, producentov, musíme naozaj pokrok a osvedčené postupy podporovať Čiže nemôžeme na jednej strane byť za životné podmienky pre zvieratá a zároveň e, tlačiť neprimerane na našich spotrebiteľov. Na potom by tu bola koherentnosť medzi legislatou, ktorú uplatňujeme, podmienkami, ktoré môžu fungovať v polnospodárstve v podmienkách EÚ. Veď už teraz je situácia pre e, chovateľov e, zložitá e, a vidíme, že tá koherentnosť nie je e, vždy daná, pokiaľ ide o ciele a realitu v teréne. Spotrebiteľ chce na jednej strane znižovať emisie CO2 a chce zároveň produkciu v voľnej prírode. Čiže aká je možnosť riešenia? Situácia je veľmi rozpolúplná. Naozaj si to dokážete predstaviť, dúfam. A ďakujem za pozornosť. Týka. Ďakujem pekne. Na ďalšou rečničkou je pani Kademba. Nech sa páči, vášená pani predsedajúca, pán komisár. Napriek kríze, napriek hospodárskej kríze, musíme hovoriť o ochrane zvierat. Ehm, tak to vlastne e, som e, vystúpila, keď sa vystupovala prvá stratégia, pretože vtedy sme sa snažili e, na báze hospodárskej krízy ehm, diktovať, že by sme sa nemali venovať otázkam dobrých životných podmienok zvierat. A dnes je naše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 dnes mali, musíme teda my sa držať našich tém, ktorá, ktorými sa táto snimovňa má venovať aj napriek tomu, že tu máme momentálne hrozbu teroristického e, útoku a týchto udalostí, ktorým došlo. Čiže zvieratá jednoducho sú živé bytosti, túto okolnosť nesmieme ignorovať a o tomto som plne presvedčená. Myslím si, že máme pripraviť stratégiu pre budúcnosť, e, pretože myslím, že to súvisí aj s so zdravím človeka. Čiže zdravie zvierat má priamy dopad na zdravie e, človeka. Takže myslím si, že určite urobili sme veľa, urobíme veľa pre ľudí, pre zdravie ľudí v Európskej únie, keď robíme niečo pre dobre životné podmienky zvierat. Ďakujem pekne, teraz nasleduje pán Dalton. Ďakujem pani predsedajúca. My máme najprísnejšie predpisy pre zvieratá v Európskej únii, ale keď sa nedodržiavajú, sú zbytočné. Preto je dôležitejšia implementácia a dodržiavanie predpisov. Čiže zbytočná je nová stratégia, kým e, sa neskontroluje dodržiavanie existujúcej legislatívy. My vlastne e, vidíme tieto porušovania napríklad e, v prípade prepravu. Už náhodné kontroly preukázali, že dodržiavanie naozaj vzdialené samotnej legislatíve. E, takisto nezdravé zvieratá sa prepravujú po Európe, takisto sa znievajú, už neužívajú aj pas zvieracie pasy, takže e, No a legislatíva je zbytočná. My máme no, existujúcu legislatívu, ktorú treba dodržiavať a komisia naozaj musí byť prísnejšia voči tým členským štátom, ktoré nedržiavajú. Musíme takisto aj podporovať tú kultúru dobrých životných podmienok zvierat po Európe, ale takýmto postupom sa nám, dosia- sa nám podať dosiahnuť najvyššiu úroveň a nie tú najnižšiu. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Bogovič. Ďakujem pekne za slovo. Európsky farmári a Európska polnohospodárska politika naozaj môžu byť hrdí na to, čo bolo dosiahnuté za posledných 15 rokov v otázke dobrých životných podmienok zvierat. Ja takisto sledujem veľmi dobre vývoj situácie v mojej krajine v Slovensku, e, keďže som bol aj ministrom pre polnohospodárstvo a viem, aj som sám bývalým farmárom a viem, čo musia robiť farmári, aby upravili svoje e, chovy, e, stajne, priestory, aby boli v súlade s predpismi. Takže myslím si, že musíme predovšetkým preskúmať, e, či legislatíva sa dodržiava a aké kroky sú potrebné, aby bolo polnohospodárstvo, e, aby mali všetci polnohospodári v Európskej únii rovnaké podmienky. A spoločne s polnohospodármi a spotrebiteľmi musíme vykonať kroky, e, kroky, ktoré by mali byť naozaj dôsledné, nemali by sme sa tu nejakým spôsobom okúňať a mali by sme byť aj dostatočne kritickí a takisto sa aj pozrieť detailnejšie na krajiny, odkiaľ dovážame e, mesové výrobky, pretože keď e, budeme úplne nekritickí voči dovozom, tak európske polnohospodárstvo naozaj budeme vlastne ohrozovať a malé, e, najviac ohrozené budú samozrejme malé farmy, malé farmy najmä v tých znevýhodnených e, regiónoch, e, takže musíme požadovať tieto normy aj v rámci prijímania dohôd o fornom obchode, pretože to tiež môže byť ďalšou pascou pre ničenie od našho európskeho obchodu. Teraz má slovo pán Brannen. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Európsky občania sa dívajú na Európsku komisiu, že príjme rozhodné kroky pre zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat a táto nová stratégia by mala byť východiskom pre zavedenie európskeho rámca rámcov, európskych eh, dámcových pravidiel. To by malo predstavovať tzv. one-stop shop, tak ako to nazva, ktorý pripravila Európska komisia. Však jediná záruka, že budú vlastne otázky zvierat riešené koordinovaným spôsobom. Eh, ako sme tu už dnes večer počuli, že eh, zvieratá sú pre nás nevnutné a Myslím si, že je potrebné, aby sme presadzovali tie najlepšie normy v Európskej únii, ale aj mimo nej, aby sme takisto umožnili aj obchodovanie a Takisto, aby sme vyriešili aj otázku rôznych exotických domácich miločikov, takže nastal čas, aby sme mali novú a robustnú stratégiu. E, predsednička, ďakujem pekne. Teraz ďalším rečničkou je pani Neuchl. Yeah. Pán komisár, ja si kladiem otázku, prečo nie Prečo by sme nemali mať žiadnu novú stratégiu na ďalšie obdobie na ochranu zvierat? Z čoho to prišlo? My vo výbore, ale aj v iných výboroch ako parlament si myslíme, že e, stratégie e, nie vždy e, sú jednoduché. Napríklad stratégia pre rovnoprávnosť, rodovú rovnosť. Ale prečo v tomto prípade komisia nechce stanoviť jasné ciele, nechce stanoviť jasnú cestu, akčný plán s dátumami, aby sme naozaj mohli merať potom pokroky v Európe. Ja naozaj nechápem a nedokážem si predstaviť, že tie mnohé tematické oblasti, o ktorých hovorili predrečníci, že toto e, všetko prehliadate, potrebujeme jasný rámec, potrebujeme stratégiu. A musím úprimne povedať, že pokiaľ ide o e, lieky na e, ľudské použitie, že mám naozaj veľkú úctu a chcem povedať, že podobným spôsobom, podobným spôsobom by ste mali konať aj v oblasti ochrany zdravia. Potrebujeme stratégiu a to okamžite. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz vystupí pán Šani, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Opatrenia v tejto oblasti sú veľmi dôležité a je potrebné monitorovať ich dodržiavanie. Musíme na to nájsť ten správny právny rámec. Keď pripravujeme stratégiu, musíme klásť dôraz na inováciu, vzdelávanie a koherentnosť, eh, pokiaľ ide o zdroje financovania. Tu si dovolím jednu poznámku. A to, že naše štandardy sú naozaj veľmi eh, vysoké, na to poukázali už predrečníci, no a e, túto vysokú úroveň už sa nedá veľmi posilňovať a tie je ťažké uplatňovať e, e, to ešte na vyššej úrovni. Čiže musíme sa skôr na tretie krajiny, ktoré by mali prevziať e, naše normy. No a čo potom spoločenské zvieratá? tie, ktoré máme doma. Európsky parlament pred rokmi poukázal na to, že je potrebné, aby aj tieto zvieratá boli pokryté. No ale chyba znova koherentnosť. To, že tieto zvieratá nejeme, by nemalo ich životné podmienky nejakým spôsobom spochybňovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz vystupí pani Žufrida, nech sa páči. Ďakujem pekne. Stratégia v oblasti dobrých životných podmienok 2012-2015 mala veľmi pozitívny vplyv, pokiaľ ide o zlepšovanie životných podmienok zvierat, Myslím, že to nastavenie vo verejnosti sa mení e, v prospech dobrých životných podmienok pre zvieratá. Povedala by som, že verejná mienka e, je oveľa ďalej než inštitúcie a je dôležité, aby sme si vypočuli e, ich hlas poukazujúci na naozaj krutosť a porušovanie práv zvierat. Takže toto sú dôvody, prečo chceme aby bola nová stratégia v oblasti dobrých podmienok zvierat naozaj nemôžeme prehľadať to, akých podmienkách zvieratá často žijú. Ale už sa tu mnohé urobilo, bolo by dobré, aby komisia e, naďalej napredovala týmto smerom. Je potrebné mať legislatívu, právny rámec, e, ktorý naozaj e, bude vystupovať prípady porušovania dobrých životných podmienok zvierat. Ďakujem, ďakujem pekne. A teraz pán Sarao Santos ako posledný zapísaný ročník. Ďakujem pekne, pani predsednička. No, kam sa chceme uberať, eh, pokiaľ ide o ochranu dobrých životných zvierat? Ide o nájdenie tej správnej rovnováhy medzi fyzickým a psychickým zdravím a eh, dopadmi finančnými pre polnohospodárov. Intenzifikácia živočišnej výroby by nemala byť zhoršovaniu životných podmienok zvierat. Musíme naopak zabezpečiť, aby akvakultúra, a e, ďalšie firmy, aby e, zabezpečovali dobré podmienky pre zvieratá. E, naozaj tie minimálne štandardy musia byť na úrovni. Vychádzajúc z vedeckých poznatkov, je potrebné nadviazať na stratégiu v oblasti rybolovu, lebo vidíme, že tam situácia ešte nie je uspokojivá. Ďakujem pekne. A teraz pristúpime ku Catch the Eye. Všetkých príjmeme ako prvý vystúpi pán Mikolášik, nech sa páči. Madam Chair, uh, Mr. Commissioner, uh, kolegyne a kolegovia, uh,

Kaputo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vysoká miera ochrany zvierat, ich životných podmienok je nevyhnutná, pokiaľ ide o ochranu zdravia a produktivity. Stratégia 2012 až 15 bola iste krokom vpred, ale ešte nie je všetko urobené. Komisiu je potrebné vyzvať, aby vypracovala novú ambíciu 2016-2020. Ja si myslím, že tak sa mala byť jednoduchšia. Legislatíva členských štátov sa často veľmi líši. Situácia je eh, neistá a nie je tu rovnaká miera hospodárskej súťaže, rovnaké podmienky pre všetkých. A zároveň chceme, aby komisia podporila polnohospodárov, takých, ktorí dodržiavajú pravidlá a osvedčené postupy v živočišnej výrobe. Je potrebné, aby pod to spadali všetky zvieratá, ktoré sa chovajú a malo by sa týkať aj domácich zvierat. Čiže čo najvyššia miera ochrany životných podmienok zvierat. Ďakujem pekne a teraz pán Marias, nech sa páči. Ďakujem, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ochrana zvierat je naozaj dôležitá téma a toto musí komisia zohľadniť. Stratégia komisie v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na no, 2012-2015 priniesla pozitívne výsledky, určité pozitívne výsledky, napríklad menšie utrpenie zvierat, pretože Predtým sa s nimi nezaobchádzalo, ako bolo potrebné, ale musíme sa pozrieť na situáciu celosvetovo. Zvieratá trpia, majú bolesti, naozaj neúnosné, čiže je potrebné uplatňovať komplexnejšie ochranné opatrenia, aby sa naozaj zvieratá komplexne chránili pred eh, nesprávnym zaobchádzaním. A tiež je potrebné, aby sa predložil návrh zjednodušenia um, právneho rámca v oblasti ochrany zvierat. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dostáva slovo pani Müller. Nech sa páči. Pani predsednička, kolegyne, kolegovia, ja vítam všetko, čo prispieje k lepším životným podmienkam zvierat a toto má aj najvyššiu prioritu v prípade väčšiny polnohospodárov v EÚ. Rozširovanie foriem živočišnej výroby za zadných 30 rokov je evidentné. Naozaj sme napadali milovým krokom a aj investičné programy, ktoré boli stimulmi pre polnohospodárov, pokiaľ ide napríklad o moderné e, zariadenia na chov a tak ďalej. To boli naozaj e, dobré nástroje. Švajčiarsko napríklad certifikuje stajne, také, ktoré sú najlepšie pre zvieratá. Aj toto je možno vec, kde sa sa môžeme inšpirovať, potrebujeme naozaj realizovateľné procesy, cesty, spoločné e, trhy. E, to je naozaj veľmi podstatná vec, ale je tu veľký problém s 28 členskými štátmi. E, v každom trošku iný prístup k e, dobrým životným podmienkam zvierat. Čiže potrebujeme spoločný prístup e, a tiež taký určitý dokument, ID e, pre domáce zvieratá. E, myslím si, že takéto niečo by bolo na mieste. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Diegas. Pán Riegas, pardon, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Máme polnohospodárstvo, ktoré stojí iba na princípoch produktivity a ziskov. Vysoká intenzita, pokiaľ ide mm, o hydinu alebo králiky. E, toto je vec, ktorá platí celoplošne. Naozaj ide o maximalizáciu ziskov, nič iné. Je potrebné tento rozpor začať riešiť. Čiže na jednej strane liberálnejšia polská politika orientovaná na trh, kde sú obrovské tlaky na farmárov, princípy produktivity a tam sa úplne zabúda na dobré životné podmienky zvierat. Máme vedecké dokazy svedčiace o, o hrozivej situácii. Takže je naozaj potrebné konať. Je to otázka nielen zdravia zvierat, ale aj verejného zdravia. Ďakujem pekne. A teraz pán Arnot, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o subsidiaritu, tam sa hovorí, že by sa mal rozdobať eh, čo najbližšie k občanovi. Väčšina vecí možno s dobrými úmyslami, ale myslím, že by sa to malo riešiť na národnej úrovni. Eh, jedno riešenie pre všetkých, mm, toto nie je vždy potrebné. Členské štáty napríklad musia mať eh, skončiť s dovozmi a vývozmi živých zvierat, aby znižili krutosť alebo na ňu reagovali exotické zvieratká napríklad, o tom niektorí hovorili, a teda, že legislatíva by e, mohla e, napríklad ohroziť e, ryby v vo Spojenom kráľovstve. No a musím povedať, že je naozaj potrebná rozumná diskusia v Spojenom kráľovstve. Bohužiaľ, to bol alarmizmus, lejbristov, kde eh, došlo k návrhom, že by eh, sa eh, mali robiť podobné kampane aj pre meso, ako sa robili pre tabakové výrobky, aby ľudia prestali jesť meso. A toto si myslím, že nie je správne. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dávam slovo komisárovi. Pána Dukajtis, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážené poslankyne, poslanci. Ja som si naozaj veľmi pozorne vypočul s veľkým záujmom vaše vystúpenia na túto dôležitú tému a súhlasím s vami, že by EÚ mala byť naďalej aktívna v tejto oblasti. Tie návrhy sa líšili, nejaké rámcové zákony, rámcový zákon, nová stratégia pre dobré životné podmienky, potom nejaká európska platforma, silné vynúcovanie súčasného rámca, eh, tlak na jeho implementáciu v plnej miere, monitorovanie. Eh, toto eh, všetko zohľadníme a spolu s teda ostatnými komisármi sme sa v kolegu rozhodli, že spustíme prieskum Eurobarometer. E, je to vec všeobecného záujmu, no sa snažíme e, nejakým spôsobom prispieť k hodnote, e, pokiaľ ide o náš potravinový reťazec. Chceme zohľadniť názory čo najvyššieho počtu aktérov. Čiže chceme získať informácie, tie budú v dispozícii v roku 2016 a potom budeme môcť reagovať na očakávania našich občanov a konkrétnych aktérov. No a náležitá implementácia aký EÚ, toto bude naďalej našou kľúčovou prioritou. Štúdia by sa mala e, čo skoro e, sfinalizovať a ten eurobarometer v kombinácii so štúdiou e, poukážu na to, aké kampane by sa napríklad mohli realizovať, teda to vzdelávanie. Na toto chceme tiež tlačiť. A potom referenčné centra pre um, dobré životné podmienky zvierat. E, Tieto chceme zriadiť a takto zlepšovať povedomie o otázkach e, ochrany zvierat medzi občanmi. A bolo by dobré, keby EÚ si zachovala svoju pozíciu na prvých miestach, pokiaľ ide o ochranu zvierat a mali by sme šíriť takéto dobré postupy aj vo zvyšku sveta. Ja sa teším na uznesenie tohto parlamentu. A na záver dovolte mi vás ubezpečiť, že komisia berie otázky dobrý život podmienok zvierat naozaj veľmi vážne. A naďalej sa budeme snažiť tieto otázky zaintegrovať v širšej perspektíve e, v budúcnosti pokiaľ ide o diskusiu o budúcnosti protagonového sa v EÚ. Ďakujem. Ďakujeme. Návrhy uznesenia na uzavatie tejto rozprávy.